E, tento mandát je e, schválený v rámci procedúry spolorozhodovania by som chcel oznámiť, že v stredu predseda rady a ja podpíšeme dva právne akty, ktoré boli prijaté v rámci spolurozhodovania v súlade s príslušnými e, článkami rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu. Bude to figurovať v zápisnici z tohto zasadnutia. Takisto sme dostali od rady v, prvé, v prvom čítaní e, pozíciu rady a bude to